So, Kolegyne a kolegovia, prosím, usadte sa. Toto je druhý deň Európskeho parlamentného týždňa a vítam všetkých zástupcov národných parlamentov a Európskeho parlamentu a expertov, ktorí láskavo prijali naše pozvanie. Nemusím opakovať, aký dôležitý je pre nás tento eh, akt medziparlamentnej spolupráce. No, vďaka kvalite vašej aj našej parlamentnej práce. A pokiaľ ide o dopoludnejšiu časť zasadnutia, tá je tematicky zamarená. My e, tu máme dve zasadnutia, jednak e, Panama Papers a Bahama Leaks. To je v nadväznosti na to, čo sa ukázalo, čo sa odhalilo a čo z toho sa možno e, ponaučiť. A potom kapitálové trhy a využívanie trhov na finančné služby. Je tu pomerne veľa účastníkov, preto sa asi nebude môcť každý ujať slova, ale budeme sa snažiť dať slovo čo najväčšiemu počtu kolegov tak, aby sa do diskusie mohlo zapojiť čo najviac zástupcov parlamentov. Každý bude mať dve minúty. Očakávame teda, že to bude tak 20 až 25 vyjadrení počas zasadnutia. Uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Máte k dispozícii rečnícke e, karty, takže tie môžu zástupcovia parlamentov použiť. E, tá rúžová karta sa týka Panama Papers, takže ak chcete hovoriť o tom, zdvihnite tu. A teraz by som chcel dať slovo kolegovi Vernovi Langenovi, predsedovi osobitného výboru pre e, vyšetrovanie prania špinavých peňazí, daňových únikov a podvodov a požiadam ho, aby sa ujal e, slova. Dobrý deň, dámy a páni. Ďakujem za to, že ste prišli. Deutsch weiterreden. Budem ďalej hovoriť po nemecky. Chcem vás všetkých srdečne privítať. Máme dnes spolu s výborom EKON zasadnutie, kde je vypočutie štyroch expertov. Prvý je profesor Mark Pitt, ktorý vo výbore pre vyšetrovanie panamských Panama Leaks eh, spolu s pánom Stiglicom spolupracoval a my sa veľmi tešíme, že pán profesor Peters je dnes medzi nami, aby sme sa z vašich vedeckých informácií dozvedeli viac. Okrem toho tu máme ešte troch významných e, poslancov z jednotlivých národných parlamentov, kde sú takisto zriadené vyšetrovací komene. Ed Kroth z Holandska, Ahmed Ahmed Lajuje, ktorý je predsedom Belgickej špeciálne zriadenej komisie na vyšetrovanie tohto problému, aj na krajine, ktorý je pod predsedom výboru a, a, v Rakúskom parlamente. Myslím si, že týmto vlastne máme dobrý základ pre diskusiu a na úvod by som ešte niečo povedal ohľadne tej práce. Parlament v roku 2014 zriadil dve mimoriadne dvojmoriadne výbory, taxe 1, taxe 2, kde sa vlastne na základe LuxLeaks preskúmovali nariadenia o daniach, to znamená všetko to, čo majú kompetencii členské štáty alebo štáty, kde nejde iba o pokrivenie hospodárskej súťaže, ale kde ide aj o špeciálne zvýhodnenia veľkých podnikov na medzinárodnej úrovni. Máme dve správy, ktoré poznáte. A tie hlavné krajiny, ktoré to postihlo, bolo Írsko, Luxembursko, ale aj Holandsko. Panamský výbor, ktorý bol zriadený po zverejnení týchto dokumentov Mosaku, bolo to na úrovni až 2 terabajtov, tam sa preskúmala úplne iná úroveň, nie tá, kde sa môžu preskúmať pokrývanie hospodárskej súťaže na súčasných podmienok, ale všetko to, čo súvisí s praním peňazí, pokiaľ ide o peniaze získané z predaja drog, z korupcie a takisto vyhýbanie sa daňovej povinnosti. Máme my iný prístup a preto by sme chceli povedať, že je podľa nášho názoru veľmi dôležité, aby sme v rámci našej práce sa sústredili predovšetkým na tú vedeckú rovinu, ktorú vysvetlí pán profesor Peters a takisto, by sme si vypočuli aj mimovládne organizácie a poradcov, sprostredkovateľov, mediátorov, banky a aby sme takýmto spôsobom sa spoločne zamysleli nad tým, aké možnosti vyhýbania sa daňovej povinnosti sú a ktoré boli vytvorené na medzinárodnej úrovni. Panama je iba nejakým synonymom, pokiaľ ide o celosvetové hnutie v celosvetových daňových rajoch a preto vlastne transparentnosť je to, o čo nám všetkým ide. Nejde tu o nejaké malé sumy, ide tu o biliónové sumy, kde vlastne sa takýmto spôsobom nezaplatia v tejto výške dane a týmto sa porušujú medzinárodné pravidlá. Pokiaľ ide o stav veci, v septembri roku 2016 sme začali tou prácou. Momentálne sa nachádzame uprostred analýzy. Tento vyšetrovací výbor funguje už rok, môže byť predlžený ešte maximálne o polovicu roka. A podľa toho práva v Európskom parlamente pre vyšetrovanie, ktoré je ukotvené v Lisabonskej zmluve v článku 236, na rozdiel od ostatných národných parlamentov nemáme nejaké sankčné možnosti a preto sme odkázaní na to, že tí hostia, ktorých sme my pozvali, prídu, budú ochotní vypovedať. Nemôžeme nikoho pre, e, predvolať, nemôžeme uvaliť ani žiadne sankcie. To je problém, ktorý doposiaľ nebol vyriešený, pretože členské štáty sa zdráhali, že by takéto vyšetrovateľské právo Európskeho parlamentu sa mohlo zlepšiť. Od roku 2015 na rade už je návrh zlepšenia tejto situácie. Správa, ktorú na konci predložíme, bude obsahovať odporúčania, pokiaľ ide o súčasné predpisy, máme takisto aj návštevy priamo v teréne, ktoré začne vo Veľkej Británii, Malte, Luxembursku od budúceho týždňa a nakoľko sú to mimoriadná možnosť, pokiaľ ide o spoluprácu medzi Európou a USA. Sú tu, bude tu, počítame aj s návštevou v USA. Máme tu celú paletu profesorov, ktorú sme si vypočuli a v stručnosti poviem, že aké, aké za, predpisy zákony zamýšľame v Európskom parlamente, ktoré sa zaoberajú touto problematikou na jednej strane je to štvrté, štvrté, štvrtá úprava smernice o praní špinavých peňazí, takisto podávanie správ za jednotlivé krajiny, takisto pokiaľ ide o spoločný daňový vymeriavací základ, ako aj pokiaľ ide o ďalšie požiadavky, ktoré vzýšli z taxe 1 z taxe 2. Ide tu takisto aj na návrh komisie, takisto tu ide o schránkové firmy, ktoré existujú v na celom svete. Potrebujeme to pokryť predpismi, pokiaľ ide o Európu. Momentálne to je na lade. Sa to zastavilo. Takisto sú tu ďalšie predpisy, ktoré sa týkajú patentov, potom konkrétne prípady firmy Apple a Amazon, ide o Írsko a Luxembursko, kde národné daňové úrady poukazujú na to, že iba tá časť obratu, ktorý sa v Írsku alebo v Luxembursku e, zaistil týchto veľkých firiem, iba táto časť bude zdaňovaná. A to vedie jednoducho k takej kurióznej situácii, kde Amazon vlastne iba 0,05% obratu zdania v Európe, a to znamená v Luxembursku a Apple v Írsku podobne pokiaľ ide o narušovanie hospodárskej súťaže, tu pani Westhajer, pokiaľ ide o prípad Apple, preskúmala, Amazon, Starbucks a ďalšie firmy budú preskúmané v najbližšej dobe a pani Vestaja, ktorá je komisárka pre hospodárskú súťaž, uviedla, že Apple do Írska musí zaplatiť 13 miliónov eur. 13 miliárd eur. To je možné iba preto, že americké zákony uvádzajú nasledovné. Zisky, ktoré sa získavajú z iných regiónov sveta, ktoré sa takýmto spôsobom dostanú do offshore e, krajín, tak tieto sa vlastne zdaňujú v Amerike iba vtedy, ak sa znovu dostanú tieto peňažné sumy na územie Spojených štátov amerických. To znamená, Apple má 130 miliard, ktoré takýmto spôsobom kvázi skladuje v takýchto daňových rajoch a platí iba minimálne dane, hoci vlastne samotný obrad e, firmy Apple v Írsku, z Ruska, Európy, Severnej Afriky a z Blízkeho východu sa celý e, zoskupuje práve v tejto krajine. To znamená, dochádza tu skutočne k pokrývaniu hospodárskej súťaže veľkých rozmerov a musí sa to riešiť. Takisto je dôležitá spolupráca úradov a medzinárodné dohody potrebujeme. A uvedomujeme si, že máme iba obmedzené kompetencie, pretože Predpisy ohľadne daní sú v kompetenciách členských štátov, ale my sme presvedčení o tom, že na to, musíme vytvoriť medzinárodný tlak na to, aby sme mali väčšiu daňovú spravodlivosť. Takže toľko, pokiaľ ide o súčasnú situáciu a pravdepodobne v druhej polovici tohto roku, roku 2017, budeme môcť našu konečnú správu predložiť. Máme tu dvoch spoluspravodajcov, Jefo Kofod za sociálnych demokratov a Peter Ježek Peter že z liberálov z, Dan- z Holandska a z Českej republiky. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Ďakujem vám, e, pán Langen. A teraz pán profesor Mark Pitt, prosím, prvé vyjadrenie. Pán predsedajúci, dámy a páni, ďakujem vám za toto láskavé pozvanie špinavé e, peniaze e, na celom svete sa e, vždy majú tendenciu uberať do tých krajín na svete, kde sú najmenej zistiteľné. A samozrejme, právnici, rôzne fondy a podobne zorganizovali vyšetrovanie takýchto fondov a e, to za predpokladu, e, že sa podarí takisto pracovať aj so zahraničnými regulátormi a vyšetrujúcimi orgánmi. Ja chcem len pripomenúť, že som e, švajčiar, ale treba povedať, že my sme tolerovali to, čo sa deje na karibských ostrovoch Karibiku, Liechtensteine a podobne. Keď sa pozriete na tieto dokumenty, už to povedal pán predsedajúci, tak e, zistíte, že je tam akýsi mix e, daňových e, podvodov, využívania offshoreových schém, transferové oceňovanie a takisto sú do toho zapojení úradníci, ministri a prezidenti, ktorí si takto odkladajú svoje fondy, ktoré získali po svojich Mm, krajinách. Samozrejme sú tam takisto aj peniaze e, pašerákov ľudí alebo e, ľudí, ktorí sa zaoberajú prostitúciou detí a podobne. Takže tieto e, zistenia boli predmetom mojej práce, keď som sa zaoberal práve otázkami vyšetrovania E, prania špinavých e, peňazí, ale napríklad aj v oblasti potravinových programov OSN. Toho som bol svetkom e, opakovane, ako sa takto zaoch nakladalo s podobnými fondmi. Ale nejde tu len o Panams, Panama Papers, to je len jeden z mnohých príkladov. Ja som sa týmto takisto do istej miery zaoberal Panama ako taká sa snaží teraz vyvíjať veľkú snahu, aspoň teda prišla so správnymi vyhláseniami, ale pravdu povediac, vyšetrovanie eh, Mossada Fonseca minulý týždeň sa, mus, týždeň sa muselo eh, na čas zastaviť eh, na základe rozhodnutia Najvyššieho súdu v Paname a vláda Panamy nie je ochotná opäť preskúmať tie príkazy brazilskej stavebnej firmy Oldbrecht. Ona pripustila, že zaplatila 59 miliónov v súvislosti s kontraktmi, e, ktoré mali hodnotu 9 e, miliárd, ale e, je potrebné povedať, že takéto postupy sú celosvetovým problémom Častokrát to začína u nás a prispieva k tomu, prispievajú k tomu aj e, ľudia, ktoré, ktorí pracujú u nás v právnej oblasti. To treba pripustiť. Zároveň treba povedať, že už sme na správnej ceste. Veľakrát ste už určite počuli o identifikácii skutočných vlastníkov to je to prvé, čo treba urobiť v spolupráci s finančnými inštitúciami. To je takisto veľmi prínosné aj z daňového hľadiska. Ak chcete automatickú výmenu informáciu, tak potrebujete vedieť, kto e, je skutočným vlastníkom. A je to dôležité aj pre presadzovanie práva. Čo mi tu e, chýba v danej situácii, tak to je dôraz na implementáciu a presadzovanie zo strany regulátorov. Poviem vám, čo tým mám na mysli. V mojej vlastnej krajine, vo Švečiarsku, je takým bežným spôsobom to, že právnici, najmä v Ženeve, kupujú napríklad e, stavebné služby od e, cerskej spoločno- spoločnosti e, Mossack e, v Ženeve, ale ide tu aj o ďalších právnikov, daňových poradcov a ďalšie profesie, e, ktorí idú občas za rámec tej bežnej právnej práce a vlastne sa z nich stávajú finanční operátori. A to je veľmi aktuálna téma z hľadiska 4. alebo 5. smernice o praní špinavých peňazí. To znamená, kedy sa právnik stáva finančným operátorom. Toto je veľmi aktuálna a citlivá otázka. Tým sa dostávame k otázke, čo treba urobiť. Mali by sme sa v prvom rade dobre pozrieť na to, komu poskytujeme tie výhody profesionálnych eh, privilegií, Mossack Fonseca aj e, právnici, ktorí e, pracujú pre firmu a kupujú e, jej produkty na organizovanie finančných konštrukcií. To nie sú právnici. Nezasluhujú si profesionálne výsady. Pri najmenšom nie také, ktoré súvisia s presadzovaním práva. Takže to je to prvé, čo by som chcel povedať. A keď sa pozriete na správu, ktorú som napísal s Joelom Stiglicom. Tá už je k dispozícii a týka sa tieňovej ekonomiky, tak e, uvidíte, že sme už urobili určitý krok dopredu, pokiaľ ide o účtovníctvo a jeho preskúmanie a chceme vytvoriť zmysluplné registre spoločnosti. To znamená, že tam budú skutoční ľudia v týchto registroch a že tam nebude žiadny záhradník alebo upratovačka firmy Mossack Fonseca, ktorý je vlastne nastačený ako e, nominovaný riaditeľ a že tam budú skutoční vlastníci toto je dôležitý krok, je to zložité a súvisí s tým celý rad technických otázok a aké sú príslušné prahy a podobne. To je aj pravda, s tým možno súhlasiť. Potom treba sa zaoberať aj detailmi. Avšak ja som v každom prípade presvedčený, že takéto, taká, takýto spôsob regulácie je možný. Ide o to, že ak máte verejne prístupný register, ktorý e, si môžu skontrolovať médiá a verejnosť, tak e, potom by bolo veľmi nepríjemné, keby sa zistilo, že ten človek, ktorý je tam uvedený, napríklad nevie dokonca ani písať alebo čítať. Takže toto by bol veľmi dôležitý krok a to je môj druhý návrh. A je to pomerne priamočiarý návrh, ale ťažko sa bude uvádzať do praxe, ja by som teda odporúčil, že v tejto chvíli je najmä dôležité, aby sa stanovila akási minimálna miera tolerancie e, offshore spoločnosti. E, dokonca myslím, že v tomto smere e, sa snažia angažovať aj populisti spoza oceánu. Ďakujem pán profesor Pitt za tento veľmi zaujímavý úvod. a za tie dva konkrétne návrhy, na ktoré ste upozornili. Myslím, že sa nad nimi treba zamyslieť. V našej ďalšej legislatívnej práci sa určite budeme snažiť urobiť aj v tejto oblasti pokrok. Pán Ed Groth, ďalší rečník, je predsedom holandského parlamentného výboru pre vyšetrovanie daňových štruktúr. Ešte chcem upozorniť, e, že ak sa chcete ujať slova, prosím, e, vyplňte tú e, Ružovú kartu. Ďakujem, pán predsedajúci, kolegyňa a kolegovia. V mene holandského parlamentu a parlament, môjho parlamentného výboru by som vám chcel poďakovať za pozvanie a pozvanie kolegu zo socialistickej strany, aby sme sa zúčastnili tohto zasadnutia. Panama Papers e, vrhli nové svetlo na to, ako rozšírený je problém daňových únikov. V holandskom parlamente sa e, stretlo e, s, pochop, sa stretla s pochopením výzva zaoberať sa touto problematikou hlbšie. Vytvorila sa pracovná skupina na vyšetrovanie daňových štruktúr a ďalších e, nástrojov. My sme do tejto práce zapojili 12 expertov, e, daňových poradcov a holandského e, daňového úradu. Holandský parlament prijal nový nástroj na parlamentné vyšetrovanie, tzv. mini vyšetrovanie, je to krátkodobý e, spôsob vyšetrovania, ktorý nevyžaduje rozsiahle e, prieskumy. A tento nový nástroj znamená, že je možné e, vyšetrovať konkrétnych ľudí a organizovať vypočutia. Je to niečo podobné ako vypočutia v Kongrese Spojených štátoch Väčšina nášho parlamentu takisto prijala rozhodnutie, ktoré sa týka daňových štruktúr a e, ide o zameranie pozornosti na súkromné trsty a rolu Holandska, e, Holandska pokiaľ ide o schránkové e, firmy. Ide hlavne o to, aby sme získali lepšiu predstavu o tom, ako daňoví úrodníci a daňoví poradci fungujú a ako zriadujú v praxi tieto daňové štruktúry. Holandsko a najmä teda stránkové firmy umožňujú obrovské toky medzinárodného e, kapitálu a to aj v Holandsku, bez toho, aby sa priamo v Holandsku s týmto spájala nejaká konkrétna ekonomická aktivita. Zatiaľ je to legálne, ale otázka je, či takéto aktivity sú žiaduce z ekonomického a sociálneho hľadiska. E, výbor pre e, vyšetrovanie daňových štruktúr e, dúfa, že tým, že bude skúmať relevantných aktérov a zainteresované strany, prinesie, vnesie väčšie svetlo do tejto problematiky. Ja by som chcel povedať nakoniec to, že všetky nežiaduce aspekty daňových štruktúr budú predmetom ďalšieho podrobného preskúmavania v nadchádzajúcich eh, rokoch. V tejto oblasti sa nám podarilo už urobiť výrazný pokrok, ale zodpovednosť je na nás, na všetkých, eh, to znamená aj na národných eh, parlamentoch, vrátane holandského parlamentu. Ďakujem vám. Ďakujem. A teraz pán Ahmed Ahmed Lauej, predseda osobitného výboru pre Panamské, Panama Papers Belgická. Merci d'abord pour euh, Ďakujem kolegyne, kolegovia za toto pozvanie. Som veľmi rád, že sa môžem zúčastniť na vašej práci. Chcem pripomenúť, to už viete, že Belgicko vytvorilo osobitný vyšetrovací výbor pre Panama Papers a aj všeobecne pre problematiku eh, daňových rajov a offshore štruktúr. Belgický parlament sa zhodol na tom naprieč eh, skupinami, naprieč stranami, že je potrebné to vyšetrovať, pretože vždy, keď sa objavia informácie o medzinárodných daňových rajoch, Bahama Leaks, Panapa, Panama Leaks a tak ďalej, tak vždy sme skonštatovali, že aj veľa belgických právnických osôb alebo podnikov e, sú súčasťou tohto škandálu. Osobitný výbor teda bol zriadený na základe širokého konsenzu ale nie je to e, skutočný vyšetrovací parlamentný výbor. Máme menšie právomoci ako klasický vyšetrovací výbor. Par paralelne e, s týmto e, osobitným parlamentným výborom prebiehajú ešte konania na úrovni prokuratúry a na súdoch a preto sme sa rozhodli, aby tu nebolo nebezpečenstvo zasahovania, že nebudeme skutočným E, vyšetrovacím výborom. V škandále Panama Papers sa objavilo 700 belgických e, mien a 239 e, prípadov bolo zahájených na úrovni osobitného daňového vyšetrovacieho úradu v Belgicku. A okrem toho prebiehajú už aj súdne konania a tzv. úrad Lose Faux ktorý sa zaoberá hospodárskou kriminalitou, začal takisto vyšetrovania. E, konali sa mnohé vypočutia, e, daňová správa, aj policia boli zapojené, e, aj orgán, ktorý kontroluje finančných sprostredkovateľov, ale aj veľká štvorka bank bola vypočúvaná, ich zástupcovia a takisto aj sudcovia napríklad sudca Klejs, ktorý bol vypočúvaný aj tu v Európskom parlamente. Pár konkrétnejších detajlov. Máme v tejto práci problém koordinácie medzi rôznymi e, orgánmi štátu, ktoré e, majú v zodpovednosti e, daňovú kriminalitu a hospodárskú kriminalitu, lebo je tu finančný regulátor, Belgická národná banka, polícia. E, a je tu problém s odovzdávaním informácií medzi týmito e, zložkami navzájom a tie informácie necirkulujú dostatočne dobre, čiže toto treba zlepšiť, to, to, ten obeh informácií. Ďalšia vec, to opakujeme neustále, nemáme homogénny zoznam e, na európskej úrovni, e, zoznam e, daňových rajov. No a v Belgicku máme niekoľko zoznamov, či už podľa toho, či tento zoznam používa daňový úrad, alebo policia, alebo nejaká iná zložka. A mali by sme mať homogénny zoznam, aby sme mohli efektívne proti tomuto bojovať. Pierre Moscovici, európsky komisár, sa takisto vyjadril k našej práci a on sa zaviazal, že čo najrychlejšie e, európske inštitúcie budú mať homogénny zoznam daňových rajov. A takisto aj národné banky tu majú svoju úlohu, pretože banky často umožňujú práve daňové podvody a únik do um, daňových rajov, takže posilniť národné banky by bolo takisto dobré. U nás je ohľadom toho konsenzus. A chceme aj Európsku agentúru pre boj proti daňovým podvodom a proti daňovým rajom pretože títo podvodníci nepoznajú hranice a nemajú hranice, čiže tie národné modely nebudú v dlhodobom výhľade fungovať. Musí to fungovať iba na základe spolupráce medzi štátmi. No a ešte jedna vec, na ktorú chcem upozorniť. Zdá sa nám, že dnes musíme posilniť aj právny rámec, ktorý by umožnil zamerať sa na tých sprostredkovateľov. To sú banky alebo advokátske kancelárie, ktoré práve umožňujú presúvať e, peniaze do týchto daňových rajov. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem. Teraz pán Kaj Jan Krajner, podpredseda výboru e, pre e, financie Rakúskej národnej rady. Ďakujem. V Rakúsku ma, sme mali jednu banku, ktorá bola spomínaná v škandále Panama Papers. Je to malá regionálna banka, vo vlastníctve um, Rakúskoho regiónu na hranici so Švajčiarskom a Lichtenštajnskom. Táto banka už dávno bola na radare orgánov, pretože táto banka je prepojená s rôznymi trastami a nadáciami v Lichtenštajnsku. No a v regionálnom parlamente e, zriadili takisto osobitný výbor, ktorý to skúma. Správa bude o pár dní zverejnená, bude to tento týždeň. No a hlavným výsledkom bolo, že e, predstavenstvo banky odstúpilo, e, zmenili biznis model a majú dva záväzky do budúcnosti, žiadne prepojenie e, s daňovými rajmi a žiadne prepojenie so skránkovými firmami v offshore štátoch. Čiže toto sú ich e, dva hlavné záväzky, ktorými sa v budúcnosti bude banka riadiť. To je ich sľub. No a e, pokiaľ ide o ten regionálny osobitný výbor, ten sa do, dopracoval k záveru, že musíme túto politiku oprieť o dôležité piliere v budúcnosti. Jedným z nich je transparentnosť. Je potrebné zaviesť verejné registre spoločnosti, a trustov a nadácia ich skutočných vlastníkov, tzv. beneficial owners. A tieto zoznamy musia byť verejne prístupné. Napríklad v Nemecku existuje zoznam Firmenbuch, kde sú um, registrované spoločnosti, nadácie aj trusty. <clears throat> Ďalším krokom k transparentnosti bude to, že zakážeme schránkové spoločnosti, že neumožníme ich fungovanie, pretože väčšinou sa zriadujú len za účelom daňového podvodu a sú netransparentné. Myslím si, že by mali byť úplne zakázané. Druhým pilierom musí byť spolupráca medzi vládami, výmena informácií o, spoločne, o spoločnostiach, o daňových stanoviskách. Máme mm, toho veľa už v smerniciach Európskej únie, ale sú tu ešte nedoriešené oblasti ochrana poskytovateľov informácií, tzv. whistleblowerov, nie iba novinárov. Novinári majú ochranu aj v rámci e, slobody názoru, slobody vyjadrovania sa, ale sú aj informátori, ktorí e, sú často zamestnancami tých firiem. Tí sú síce viazaní podnikovým tajomstvom, ale e, podnikové tajomstvo nemôže predsa pokrývať také veci ako pranie špinavých peňazí. Takže ak niekto poskytne, nejaký zamestnanec podniku poskytne úradom dôležité informácie o daňovom podvode, mal by byť chr chránený. Mal by byť štátom chránený a nie hnaný predsud za to. Tretím pilierom je spravodlivé zdaňovanie, najmä nadnárodných spoločností, a tam spadá e, ten tzv. pojem country by country reporting, to už sa pripravuje, podávanie správ podľa krajín, ale musíme aj zharmonizovať naše daňové systémy, pretože tí podvodníci pracujú medzinárodne a my musíme takisto proti tomu bojovať medzinárodne. Takže spoločná, e, spoločný konsolidovaný e, daňový základ s minimálnymi daňovými koridormi. Nechceme, aby si členské štáty medzi sebou e, konkurovali nízkymi daňovými sadzbami, <clears throat> aby podniky sa potom neusádzali e, iba v jednej krajine, aj keď vyvíjajú činnosť vo viacerých štátoch naraz. No a potom sa musíme pozrieť na tých pomocníkov, sprostredkovateľov, ktorí pomáhajú podnikom a veľmi bohatým e, ľuďom. E, rôzne banky, daňoví poradcovia, právnici, ktorým pomáhajú s týmito daňovými podvodmi. No a potrebujeme takisto účtovné pravidlá, ktoré budú zakotvené v zákonoch a nebudú vytvárané súkromnými účtovnými spoločnosťami. Účtovné pravidlá musia byť také, aby napomáhali spravodlivému zdaňovaniu. No a potom si musíme takisto uvedomiť, že e, sú časti sveta, ktoré budú dodržiavať pravidlá v týchto troch pilieroch a potom sú také, ktoré nebudú ale tie musíme potom teda e, vylúčiť, ak niekto napríklad pošle v budúcnosti peniaze do schránkovej firmy v daňovom e, raji, tak potom by mala existovať nejaká daň na hranici vo výške 35 až 40 približne to, čo sa vyberá napríklad štátmi na HDP. A táto daň na hranici by zabránila praniu špinavých peňazí. Možno sa to niektorým zdá byť radikálna myšlienka, ale je to jednoduché. Tie tri piliere, ktoré som spomenul, a buď ste, uh, ste štátom, ktorý dodržiava pravidla v týchto troch uh, pilieroch, alebo nie ste. A keď ste mimo, a keď ste mimo, tak ostanete mimo tej dobrej zóny a keď do vášho štátu potom niekto presunie peniaze, tak zaplatí daň na vyrúbenú na hranici. Je to jednoduché. Ďakujem. Ďakujem a teraz Werner. Nech sa páči, Werner Langen. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Teraz máme možnosť viesť dialog eh, s týmito štyrmi rečníkmi, najmä s pánom profesorom Markom Pítom. Mark Pít s Jozefom Stiglicom nedávno robil výskum o tieňovom hospodárstve a predložil aj konkrétne návrhy veľmi dobré. Mám tu 13 prihlášok do diskusie. Pôvodne sme to plánovali tak, že budú tri príspevky z národných parlamentov a jeden z EP. Teraz máme medzičasom už 14 rečníkov a z toho 8 národných poslancov a 6 európskych. Takže začneme a budeme flexibilní. Ja to flexibilne budem priebežne upravovať. Ak máte otázku pre jedného zo štyroch rečníkov, tak povedzte, komu ju kladiete. Um, myslím, že máme čas na to, aby každý dostal dve minúty. Každý rečník má dve minúty. A začneme maltským poslancom Jason Acopady, nech sa páči. Máte slovo. Ďakujem. Maltské predsedníctvo je hrdým okamihom pre našu krajinu. My sme štát, ktorý vzdoruje pesimistickým eh, predpovediam a preto pre Malťanov je veľmi zahambujúce, že naše predsedníctvo je zatienené škandálom Panama Papers. A my sme dostali pochybnú čest, eh, že máme ako jediná krajina premiéra, ktorý pardon, ministra, ktorý bol súčasťou tohto škandálu. On má veľké zdroje, veľké bohatstvo, ktoré nikdy nemohol zarobiť v, na poste ministra. Je jasné každému, čo motivovalo jeho rozhodnutie, chcel sa e, vyhnúť európskej legislatíve a chcel si zriadiť e, firmu v offshore raji. No a Malta poslala tohto ministra aj e, do Bruselu, aby bol predsedom Rady ministrov pre energetiku. A toto je naozaj facka našej krajine. Je to zahambujúce. Jediná rozpráva v našom parlamente sa konala o tejto téme a vláda odmietla um, zriadiť nejaký vyšetrovací výbor v parlamente alebo nejaké iné vyšetrovanie. A náš e, minister financí sa nezúčastnil na minulotýžňovej debate o praní špinavých peňazí a o Panama Papers, ale my naďalej budeme budeme nástojiť na tom, aby tento minister spolupracoval. Naša vláda teda odmietla urobiť čokoľvek my sme sa pokúsili nahradiť tohto ministra 5 krát za posledné 3 roky, ale je to smutné. Korupcia a pranie špinavých peňazí sa jednoducho nedajú riešiť, e, to, kým je táto vláda pri moci na Malte. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem. 19. a 20. februára e, budeme viesť na Malte rozhovory s členmi vlády aj opozície, ale aj s advokátmi, s prostredkovateľmi, mimovládkami a žurnalistami. Program je, je už hotový a aj minister e, financí Malty, ktorý je teraz predsedom ECOFINu, sa zúčastní na tejto diskusii. Čiže to, čo ste spomínali, o tom sa bude hovoriť. No a pani Michel Ontre je teraz ďalšou rečníčkou z francúzského senátu. Pán predseda, všetkých vás zdravím a som veľmi rada, že ste ma sem pozvali. Boj proti daňovým podvodom a daňovým únikom na medzinárodnej úrovni to je téma, ktorá mobilizuje verejnosť aj náš e, finančný výbor v Senáte. Po škandále Panama Papers sme boli veľmi reaktívni. Od mája 2016 sme robili vypočutia finančných inštitúcií. Medzi tým aj jednu veľkú francúzsku banku sme vypočuli, ktorá bola zapletená do škandálu a cieľom bolo pochopiť, ako tieto podvody boli umožnené, napriek tomu, že štáty majú od roku 2009 nové nástroje. Táto aféra otriasla dôverou vo finančný systém, lebo sa ukazuje, že štát môže veľmi dobre podpisovať e, dohody o daňovej spolupráci v súlade s poslednými štandardmi OECD a nič nezabráni tým podvodom. No a my sa snažíme takisto bojovať proti tým e, právnickým konštruktom, ktoré fungujú e, vďaka STDR, vďaka e, pravidlám e, francúzskej legislatívy. Tá, tento úrad umožnil registráciu 6,3 miliard eur v riešeniach sporov a takisto sme hovorili o e, spolupráci medzi bankovými regulátormi. Neexistuje konsenzus o informáciách, ktoré by mohli byť predmetom výmeny informácií, ani o tom, ako ich využívať na európskej alebo národnej úrovni. Európsky regulátor musí fungovať jasnejším spôsobom, musia byť jasnejšie pravidlá a takisto chcem ten európsky zoznam daňových rajov. E, e komisár Moskovisich sa k tomu zaviazal. Naša práca v našom výbore je takisto verejná. My sme všetky zápisnice nášho výboru na webovej stránke Senátu zverejnili. Myslím si, že národné parlamenty musia byť veľmi bdelé, musia sledovať daňové spolupráce medzi štátmi. V roku 2011 francúzsky parlament zamietol e, daňovú daňovú dohodu o spolupráci medzi Francúzskom a Panamom, Panamou. To je taký príklad takejto práce, ako by to malo byť. Ďakujem pani André. Teraz pán Joachim Pos z nemeckého Bundestáku. Kolegyne, kolegovia. kolegovia, kolegyne. My eh, v Európe sme zatiaľ neschopní konať v boji proti daňovým podvodom a únikom, pretože Európa má rozpoltené záujmy v tejto oblasti. Máme tu doslova patronov, ktorí chránia tieto daňové úniky. Teresa May, alebo pán Dijsselblum, alebo Jozef Muscat, e, malcký premiér, údajne sociálny demokrat. Tieto osoby chránia daňové podvody a daňové úniky a kým táto situácia nebude prekonaná na európskej úrovni, tie členské štáty ako Benelux, Malta, Cyprus sa musia zmeniť a kým sa tak nestane, neurobíme pokrok, populisti v Európe budú stále silnejší a nevyriešime tento problém. Takže povedzme konečne nahlas, sú tu osoby, ktoré sú osobne zodpovedné za túto situáciu a sú medzi nimi aj členovia mojej politickej strany. Súhlasím s Janom Krajnerom, neexistujú racionálne ani právne dôvody na zriadenie schránkovej firmy. Takže e, zakažme to, zakažme to jednoducho. No a tretia vec. <clears throat> Medzi inými Malta, ale nie iba Malta. Aj Luxembursko a Holandsko. To sú zakladajúce štáty EÚ. Tie oslabujú a odmietajú čierny zoznam na európskej úrovni, čierny zoznam daňových rajov. A my bez takéhoto čierneho zoznamu nemôžeme fungovať. A na takomto zozname by sa ale ocitli aj niektoré členské štáty EÚ. A kým sa toto nezmení, tak nebudeme schopní efektívne bojovať proti daňovým únikom a nebudeme schopní konať v záujme poctivých európskych daňových poplatníkov alebo v mene poctivých e, európskych malých a stredných podnikov. A my iba pomáhame takým, ktorí majú miliardy k dispozícii a majú svoje vlastné podnikateľské modely šité na mieru. Ďakujem pekne, pán Pos. Delegovaný právny akt, ktorý, predložila, ktorý predložil výbor, sme vlastne v Štrasburgu sme zamietli, pokiaľ ide o tie zoznamy e, daňových rajov, takže ideme týmto smerom. A pokiaľ ide o naše vnútorné pravidla, teraz by mal mať slovo člen parlamentu Európskeho. Ako prvý sa prihlásil Peter Simon, člen Európskeho parlamentu z Nemecka. Nech sa páči, Peter. Ďakujem pekne, pán predseda. Nadviažem na to, čo povedal môj predrečník, kolega Pos z Bundestagu. My v Európe máme nielen problém že nám druhý kradnú, iný kradnú dane a pripravujú problémy. Bol to finančný minister Baham, ktorý tu vo výbore ľadom povedal, váš problém v Európe ste si vy sami, pretože sa vám nedarí peniaze predtým, než vlastne opúšťajú hranice Európskej eh, únie. E, tieto sumy sa nezdania. A problém je, že on má pravdu. A náš problém je, že je tu dosť ľudí takých, ktorí pochádzajú z takých štátov, ktorí si urobili ako obchodný model to, že jednoducho kradnú daňové príjmy ostatných krajín. A to nesúvisí vôbec s našou solidaritou. A preto musíme povedať kolegovi tu z Malty, čo tu vlastne robíte. Hovoríme tu o štruktúroch štátov, nehovoríme tu o nejakých malých žabomyších vojnách. My hovoríme o tom, že sa Európa rozpadne, ak sa nám nepodarí na princípe solidarity postupovať ďalej. A to nesúvisí s tým, že by sme nechceli hospodárskú súťaž, ale ak štáty umožňa, že multinacionálne spoločnosti platia dane iba z obratu menej ako 1% a ostatní musia platiť riadne dane, tak jednoducho to niečo nefunguje v Európe. A preto my ako poslanci parlamentu všetkých krajín sme povinní, ak chceme udržať Európu jednotnú, ak ju chceme rozvíjať ďalej, musíme tu vytvárať tlak na naše členské krajiny, aby v Bruseli sme konštruktívne spolupracovali oveľa viac ako v minulosti. A prvý krok by bol, že automatická výmena informácií, pokiaľ ide o dane, daňové výmery, e, tieto informácie by sa mali dávať k informácii, e, k dispozícii pretože vlastne tá daňová policia, ktorá dostáva tieto informácie, musí postupovať or- organizovanie proti vyhýbaniu sa daňovej povinnosti. Takže podporte nás tu v Bruseli, aby Európska komisia skutočne mala všetky tie informácie, ktoré potrebuje. Potom si budeme môcť lepšie plniť naše informácie tu v Európe a budeme sa môcť postaviť tých, ktorých kritizujeme a budeme môcť postúpiť v tejto záležitosti ďalej. <clears throat> Áno, poznáme to z výboru pre panamský problém, Paramalix. Predtým, než budeme postupovať ďalej, spýtam sa našich panelistov od pána profesora až ďalším poslancom, či by ste chceli reagovať na tieto štyri otázky. Profesor, veľmi stručne zareagujem, ak sa ma pýtate. Ja som skutočne prekvapený, že tu nepoukazujete prstom na druhých. Skutočne ide o celosvetový problém my sa snažíme pomôcť ľuďom, ale využívame tieto grémia, respektíve my máme takéto daňové raje, pretože ich využívame a jednoducho pomáhame ich vytvárať. Európska únia sa zdá, že je jednoducho nie je schopná riešiť túto otázku, keď sa napríklad pozrete na identifikáciu tých osôb alebo tých vlastníkov týchto účtov. Pokiaľ ide o registre firiem a jednotlivcov, tak urobili ste určitý krok dopredu. Ja by som nešiel až tak ďaleko, že by sa zakázali takéto štruktúry, pretože čo chceme, je transparentnosť. Môžeme o tom hovoriť, ale ak už máme transparentnosť, tak jednoducho takéto firmy nebudú atraktívne ako také, takže takýmto spôsobom sa vlastne sami zakážu. Ďakujem pekne, pán Krot. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ja si myslím, že v Holandsku v dejiny, dejinách sme vlastne už zaznamenali nejaké problémy a náš minister takisto poukázal, že Holandsko je takisto súčasťou tohto problému a v budúcnosti chceme byť práve súčasťou toho riešenia. A to je skutočne dobrý základ, ktorý máme v Holandsku, ktorý sa trochu zmenil, ako to bolo napríklad v porovnaní s minulosťou. Urobili sa určité opatrenia, pokiaľ ide o vyhýbanie sa daňovej povinnosti. V porovnaní so situáciou spred desiatich rokov boli viaceré návrhy, aby sa napríklad stiažil život pre e, schránkové firmy. A potom tu ešte ide aj o niektoré návrhy, pokiaľ ide o to, aby sa zverejnili nejaké agresívne daňové štruktúry, to znamená, aby sa títo daňoví právnici a poradníci neskrývali za takéto štruktúry, aby sa mohli zvýšiť aj sankcie, takisto šetrenie peňazí na čierno by sa malo zakázať, ale máme pred sebou ešte veľký, veľkú cestu. Ďakujem pekne. Ešte niekto, alebo chcete počkať? Nech sa páči. Vážený pán predseda, v stručnosti chcem povedať, že sa pripájam k tomu, čo tu bolo povedané, že najprv treba jednoducho si urobiť poriadok v Európskej únie, predtým, než budeme vôbec sa snažiť chrániť e, daňové územie jednotlivých členských krajín proti tým externým problémom a hrozbám, pokiaľ ide o celosvetové financie, pokiaľ ide o daňové raje a bankové raje. Druhá vec, Hovorili sme tu o LuxLeaks. Niektorí hovoria, že tu nejde o daňové podvody, ale samozrejme ide tu o mechanizmy, ktoré takýmto spôsobom vyprázdňujú verejné financie. Nejde tu o nejaké agresívne postupy, ktoré by takýmto spôsobom ochudobnili národné štáty, ale jednoducho aj tu musíme urobiť určitý krok, pokiaľ ide o harmonizáciu daňových základov v Európe a Takisto dôležitá otázka to je fiskalita nadnárodných spoločností, pretože ak nie, skutočne naše štáty pôjdu smerom k fiskálnej systémom, ktoré zrujnujú náš systém. A pokiaľ ide o e, daňové podvody a optimalizáciu daňových systémov, musíme v tejto oblasti urobiť niečo na to, aby sme jednoducho v tejto oblasti zaznamenali zlepšenie. Ďakujem pekne, pán Krajner. Chcete k tomu niečo doplniť? Áno, dve vety. Takže poprvé, ma, tie čierne zoznamy, sú dobré. Napríklad pomohlo to Rakúsku, bola tu hrozba, že by sme sa dostali na takýto zoznam kvôli našim bankám a jednoducho nám to pomohlo, situácia sa zlepšila a teraz sa zúčastňujeme napríklad na systémoch automatickej výmeny informácií, takže sa to zlepšilo. A druhá vec, nie vždy súhlasím s pánom Posom, ale musím povedať, že dnes s ním súhlasím na 100%. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom na mojom zozname je pán Miguel Tiago z Portugalska. Nech sa páči. Kde sa nachádza? Ďakujem, pán predseda. Som Miguel Tiago, Portugalská komunistická strana, republikové zhromaždenie a bol som členom vyšetrovacej komisie pre finančný systém, vlastne troch komisií, troch výborov. Zaobrali sme sa bankrotmi bank, kapitalizáciou bank, daňovými rajmi, offshore schémami a krajinami, ktorých daňové systémy sú menej prísne a ktoré firmy využívajú na pranie špinavých peňazí a kapitálu. Samozrejme, to je vždy e, na škodu e, krajín, ktoré sú tým dotknuté. Offshore to je taký fenomén, e, ktorý je pomerne zvláštnou súčasťou kapitalizmu, ale je súčasťou jeho fungovania. A myslím si, že tu nemá zmysel nejak moralizovať, je to jednoducho súčasť kapitalistického systému. My sme nechali na bankách kontrolu týchto transferov do offshoreových oblastí a takisto aj portugalský finančný systém je plný takýchto príkladov už sa navrhli rôzne riešenia, čierne zoznamy a podobne. Každý, každá krajina má nejaký takýto zoznam, ale hm, tie riešenia nemusia byť ani tak zložité. Dôležité je, aby bola ochota ich uplatňovať. za sídlo firmy, e, kde firma podlieha zdaneniu, by mala byť považovaná krajina, e, kde sa vytvára zisk. samozrejme, každá krajina má možnosť zakázať určité finančné transfery do daňových rajov ale poradenské daňové firmy veľmi často postupujú, takže v podstate sa snažia pomáhať pri týchto nekalých praktikách. Uh, Ďakujem pekne a ďalší je prihlásený poslanec greckého parlamentu Atana Tanazio. Nech sa páči. Ďakujem pekne, ja som si pripravil pár slov, pokiaľ ide o Panama dokumenty ale už sa nedá doplniť nič k tomu, čo povedal pán Pos z Bundestagu, avšak pán profesor Pitt uviedol pár vecí, ktoré ma uistili v tom, že robíme chybu, že nechceme alebo nech, nechceme zlepšiť situáciu. Využívame jednu pravdu na to, aby sme zakryli druhú pravdu. Čo tým chcem povedať? Povedal, špinavé peniaze. Použil slovo špinavé peniaze. Tak ak by sme tu dnes nehovorili o panamských dokumentoch, ale o špinavých peniazoch, čo by sa bolo mohlo udiať je nasledovné. Hovorili sme, že tu boli sankcie proti Amazonu a Apple, to sú americké spoločnosti. Áno, treba urobiť niečo, teda súvisí to s Panama Papers. Ja som tú situáciu sledoval, ale ak by napríklad dnes skutočným to skutočnou témou dnešných rozhovorov boli špinavé peniaze, tak by sme sa mohli pozrieť aj na Deutsche Bank, Nemeckú banku. Je tu súdny proces v Miláne, ktorý momentálne sa deje. Možno talianskí kolegovia by k tomu mohli povedať viac. A Bloomberg napríklad minulý týždeň napísal takisto niečo k tomuto. A nemôžeme tu hovoriť iba o panamských dokumentoch a zároveň nehovoriť o tom, čo sa udialo napríklad minulého minulý víkend eh, v Miláne a Business Bloomberg o tom hovoril. 10 miliárd eur boli jednoducho nezapísané do účtovných kníh nemeckej banky Deutsche Bank, keď najväčšia banka v Európe zabudne začleniť do účtovníctva 10 miliárd eur, tak jednoducho ja nemôžem byť eh, bez, nemôžem zatvárať predtým oči. Ak pán profesor Pitt dnes by sme hovorili o špinavých peniazoch, tak by sme mohli takisto hovoriť o Volkswagene. My vieme, že predstavitelia tejto firmy, jeden z, konkrétne bol v Spojených štátoch amerických, zatvorený. Takže zastav, zaostávame napríklad so Spojenými štátmi americkými, keď napríklad hovoríme o životnom prostredí, tak možno niečo. Áno, ale predsa len tu boli ľudia zatknutí. Áno, ja si uvedomujem, že som možno trochu problematický, ale predsa len, ak mi ešte dáte 30 sekúnd, takisto som predsedom grécko-nemeckej skupiny priateľstva, takže ja mám veľmi rád Nemecko a nemám tu nejakú, pro... nemám, neutočím tu na Nemecko, ale chcel som uviezť tieto informácie. A takisto ste hovorili o Joeovi Stiglicovi a tieňovom hospodárstve, ja dúfam, že ste hovorili takisto aj o verejnom zadlžení krajín Európskej únie, pretože včera som spomenul Josefa Stiglica a Paula Krugmana a pán Dombrovskis zamietol to, čo som povedal automaticky. Takže ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Dohodli sme sa na dvoch minútach. Všetci to dodržiavali. Samozrejme, každý to môže trošičku preťahnuť. Veľmi pekne ďakujeme za informácie. 9. februára na ďalšom zasadnutí výboru pána budeme hovoriť aj so, e, s predstaviteľmi spolkov bank a budeme hovoriť o týchto problémoch. Európska banka k tomu ešte nepatrí, ale nemecký e, spolok nemeckých bank tu bude reprezentovaný, budeme tu mať jeho predstaviteľa. Teraz zostane slovo Matt van de Ven e, z holandského senátu. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. S veľkým záujmom som si vypočul prezentácie zo strany expertov a chcel by som im zablahoželať za to, čo povedali. Avšak chýbala mi tu jedna informácia, 11. novembra roku 2016 parlament a Rady Európy prijal rezolúciu 1.3.0 ohľadne ponaučení, pokiaľ ide panamské dokumenty a v mene výboru e, som pred, predeložil e, návrh k tejto téme a ja som tam odporučil aj konkrétne odporúčania 5,12 a e, e, Rada Európy by mala vytvoriť medzinárodné pravidla spolu s OECD na to, aby sme umožnili priame zdaňovanie príjmov a majetku firiem v daňových rajoch a týmto by sa vlastne obišli tí ľudia, ktorí ich zriadili. Takýmto spôsobom by sa vyriešili problémy, ktoré máme s priamým zdaňovaním. Aký návrh, názor napríklad majú na tento návrh experti, pokiaľ ide o ďalšie kroky v boji proti vyhýbaniu sa daňovej povinnosti? Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme pekne. Ďalší rečník za Európsky parlament je prihlásený Louis Michel z Belgicka. Nech sa páči, pán Michel, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa chcem poďakovať všetkým, ktorí vystúpili. Možno by som tú diskusiu chcel sústrediť trošku na konkrétnejšiu e, informáciu. Samozrejme súhlasím s tým pohoršením, ktoré tu bolo vyjadrené s týmto fenoménom, ktorý je neudržiteľný Myslím, že jednoducho to musí pretaviť aj do politickej vôle, aby sme to uznali vo všetkých členských štátoch, pretože skutočne tu ide o politickú vôľu. Ale teda konkrétne chcem sa spýtať vystupujúcich nasledujúcu otázku. Čo ste získali, pokiaľ ide o informácie týkajúce sa kritérií, pokiaľ ide o due diligence, ktoré boli spustené zo strany mediátorov, sprostredníkov? Je tu národná, národné úrady, sú tu, ktoré kontrolujú takéto postupy, alebo kontrolujú iba sankcie, alebo iba preukázané podvody. Čo si napríklad myslíte o vytvorení Financial Intelligence Unit na európskej úrovni, čo by malo umožniť lepšiu kontrolu mhm. takýchto tokov finančných, ktoré sú podozrivé na Európskej únie v prípade, že sú cezhraničného charakteru. A zároveň by som chcel počuť aj vaše stanovisko o spôsobe, akom fungujú vlastne v Spojených štátoch amerických FATKA pokiaľ ide o povinnosť eh, nahlasovať eh, vláde zo strany firiem všetky eh, zastúpenia, ktoré majú v zahraničí. Myslíte si, že by niečo podobné, nejaký nástroj by mohol byť vytvorené na európskej úrovni? Pán Pitt, takisto vo vašej reakcii ste spomenuli a takisto aj ďalší panelisti hovorili o tejto otázke švajčiarských advokátov, ktorí sa častokrát využívajú na takéto postupy. Mohli by ste možno povedať niečo viac, ohľadne tých dôvodov, prečo je tu takéto nadmerné mhm. využívanie týchto advokátskych firiem zo Švajčiarska. To je možno takisto informácia, z ktorej by sme sa mohli niečo poučiť. A ešte ďalšia vec, e, už to tu bolo spomenuté, bol by som rád, ak by ste mi mohli podľa vášho názoru dať definíciu. Bola tu spomenutá už táto otázka, ale iba zo strany jedného rečníka. Definíciu optimalizácie fiškálnej, pokiaľ ide o a definíciu podvodov v daňovej oblasti a pokiaľ ide o vyhýbaniu sa daňovej povinnosti. Ja e, zdieľam ten názor, že častokrát tie hranice medzi optimalizáciou, podvodom a vyhýbaním sa je jednoducho nulová. A Častokrát takáto optimalizácia nadmerná umožňuje nejaké podvody. Niekedy to niečo legálne, niekedy umožní a niečo nelegálne. To je škandalozne. Preto by som chcel, aby ste v tejto otázke povedali viac detajlov. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme pekne, pán Mišel. Takže sú tu konkrétne otázky na našich panelistov, takže nech sa páči pán profesor Pitt, kto chce začať. Dohodnite sa medzi sebou. Ďakujem pekne budem hovoriť po anglicky. Jedna otázka bola veľmi konkrétna. A súvisí to s otázkou 13 ohľadom švajčarských právnikov v Ženeve. Ako je možné, že je toľko švajčiarských právnikov, ktorí umožnili Panama Papers. Ale Panama Papers sú len jedným z mnohých príkladov tieňovej ekonomiky. Je zaujímavé, aký bol ich modus operandi. To súvisí s rozlišovaním medzi tou tradičnou právnickou prácou na jednej strane a postupmi právnikov, ktorí sa zaoberajú finančnými operáciami Samozrejme, ako právnik môžete odložiť bokom určité fondy za určitých okolností, ale keď začnete vytvárať offshore e, štruktúry a otvárať bankové účty, tak to už podľa mňa patrí do sektoru finančných operácií, ale podľa súčasnej interpretácie vo Švajčiarsku to tak zatiaľ nie je. Švajčiarsky parlament sa touto otázkou už e, zaoberal, či treba alebo netreba niečo zmeniť v tejto oblasti. Myslím, že by ste sa mali podrobne oboznámiť so situáciou vo vašich krajinách a či sú rozdiely a či, sa, či to rozlíšenie je skutočne jasné vo vašej krajine a takisto aj v nadväznosti a to aj v nadväznosti na európsku legislatívu. Tá téma je veľmi široká. Ide tu o dane, o pranie špinavých peňazí, ale aj o ďalšie otázky. A ešte čierne zoznamy. O tom sa často hovorí a je to pomerne zložitá otázka. Uvedomujete si, že aj vy ste súčasťou celého problému. My všetci sme súčasťou toho problému a čierne zoznamy sú takisto súčasťou tohto problému. Ja som bol predsedom antikorupčnej skupiny pred 25 rokmi a my sme sa vtedy dohodli, že e, stanovíme určitého spoločného menovateľa. Otázka je, či potom treba dať e, možnosť jednotlivým e, krajinám implementovať závery alebo vytvoriť nejakú nadnárodnú finančnú jednotku. Už e, z vlastných skúseností určite viete, že sa monitoruje dodržiavanie medzinárodných e, noriem zo strany jednotlivých krajín. Keď sa dohodnete na monitorovaní implementácie, tak potom si môžete aj povedať, aha, existujú takéto a takéto teritória, ktoré nespolupracujú a potom na základe toho môžete vytvoriť eh, čierny zoznam. To myslím by bolo dôveryhodné. Pán Grot a potom pán Laurie. direct Ďakujem. Ide tu teda o finančné toky do daňových rajov. Týmto sa zaoberal aj holandský parlament. V takomto prípade treba nájsť dôkazy o tom, že ten postup e, subjektov bol jednostranný. My sa snažíme v našom parlamente hľadať spôsob, ako situáciu ovplyvniť. Čo e, ale môže Holandsko urobiť? Obávam sa, že Holandsko a aj e, celá Európa sa dostáva do znevýhodnenej situácie v porovnaní so situáciou E, Spojených štátov, ktorý má vplyv na celos- v celosvetovom meradle. V Európe sú nadnárodné spoločnosti, ktoré neplnia kritéria. Otázka však je, či Európa môže uplatňovať nejaké sankcie proti takýmto nadnárodným firmám. Ďakujem, pán Laurie. O, o, konkrétne odpoviem na otázku pána Mišela, nášho kolegu. My sme e, vypočúvali BNP, Bariba Fortis, KBC, CBC, Dexiu, Belfius, belgické banky a potom ešte niektoré banky, ktoré sa venujú iba správe aktív. A oni nám vysvetlili, že oni nemajú nič dočinenia s veľkým medzinárodným daňovým podvodom, všetko u nich funguje dobre, sú ozdravené ale väčšina z týchto bank má pobočky v daňových rajoch. My sme sa pýtali na ich interné procedúry, my sme zriadili data room, pretože tieto vnútorné procedúry, hovoria banky, súvisia s ich obchodnými tajomstvami. Áno, chápem to. E, oni nám teda sprístupnili potom nakon, nakoniec e, členom nášho výboru svoje interné procedúry, ale musím povedať, že celkom im neveríme vo všetkom, čo hovoria. A my by sme sa mali snažiť, e, aby sme jednoducho odstránili to pokušenie. Pán Mišel, e, všeobecné presvedčenie je také, že e, sú tu dva predpoklady na tento veľký medzinárodný daňový podvod, mozgy, ktoré to všetko pripravia a po druhé tie finančné okruhy, štruktúry, ktoré fungujú. Takže musíme mať finančných regulátorov, ktorí do tohoto budú schopní zasiahnuť. Zistilo sa, že existuje regulačný rámec, ktorý im umožňuje ísť ďalej pri príprave konkrétnych mechanizmov na realizovanie e, tohto podvodu, ale tento regulačný rámec nebol nikdy implementovaný a oni si to uvedomujú a robia návrhy na to, aby sa zlepšil súčasný E, regulačný rámec. Ja som za to, aby sa vytvorila európska inštitúcia, ktorá, ktorá by bola schopná tieto problémy e, riešiť, aby existovali e, zoznamy daňových rajov a registre. Pán Krajner a jednu vetu, keď zaznelo, že Európa by sa nemala e, zmenšovať umelo svojim významom. Európa bude veľká len vtedy, keď budeme spolupracovať a keď sa nebude jedna krajina vždy snažiť e, uzurpovať si nejaké výhody na úkor ostatných. Takže spolupráca medzi štátmi a nie konkurencia medzi štátmi. To urobí Európu veľkou. Inak budeme vždy iba malým subjektom. Ďakujem za tento apel a mám tu ešte troch rečníkov z národných parlamentov. Arnold Merkis, eh, Tweede Kamer, či druhá komora holandského mm, parlamentu. Ďakujem, pán predsedajúci. Ja som z holandského parlamentu a takisto som členom vyšetrovacieho výboru s Edom Grotom. Vypočul som si určitú kritiku na adresu Holandska. Predpokladám, že sú na to aj určité dôvody. Aj my v parlamente postoj Holandska kritizujeme. Vláda napríklad odkladá riešenie, s ktorým prišla Európska komisia, pokiaľ ide o hybridný nesúlad e, daňových systémov. To umožňuje obrovské daňové úniky a vláda to chce odložiť do roku 2024. Náš parlament to však odmietol. Povedali sme, že to nechceme odložiť. Mali by ste teda vedieť, že holandský parlament to odložiť nechce. A Myslím si, že našou úlohou je práve klásť vládam tie správne otázky. Diskutujeme veľa o daňových únikoch a podvodoch. Je to zložité, zložitá oblasť, ale chcem sa zamerať na čierne zoznamy. Slúbili sme si, že vypracujeme dobrú definíciu takýchto čiernych zoznamov. Európska komisia môže povedať, že krajina, ktorá nemá žiadne zdanenie alebo má veľmi nízke zdanenie, e, nie je daňovým rajom, tak potom by sme na to mali zareagovať a takéto krajiny by však nemali poskytovať ani žiadne daňové prázdniny alebo by nemali mať nejaké preferenčné daňové režimy. Mali by sme sa teda zamerať na to, aká je definícia, lebo v opačnom prípade dopadneme ako v minulosti v prípade OECD. Po určitej dobe e, vznikol čierny zoznam, ale neboli tam žiadne krajiny, e, ktoré boli daňové raje. Ďakujem. Ešte tu máme 9 rečníkov a máme ešte 25 minút. A na záver by som e, rád dal slovo samozrejme expertom. Inezis Bukis z Lotyšského parlamentu Sajema. Nech sa páči. Ďakujem. Dobrý deň, kolegyňa a kolegovia. Lotyšsko podporuje iniciatívy Medzinárodného spoločenstva a Európskej únie, pokiaľ ide o daňové úniky a boj proti praniu špinavých peňazí. Aj my máme problémy s offshoreovými spoločnosťami. 7 až 800 e, offshoreových spoločností existuje napríklad u nás a využívajú výhody z rozsahu. E, mala by existovať spravodlivá regulácia, pokiaľ ide o daňovú distribúciu je to najmä dôležité pre podnikateľov, ktorí doma vytvárajú pridanú hodnotu. A treba v tomto smere pracovať e, vo vláde aj v parlamente. My sa pochopiteľne zaujímame aj o názory podnikateľského sektora. A takisto aj na pôde OECD sa snažíme vyvíjať aktivitu. Tam sú určité záväzné usmernenia a, a dúfam, že aj to pomôže bojovať proti praniu špinavých peňazí. Kľúčovou myšlienkou je, že sa musia dane uplatňovať tam, kde sa vytvára zisk. O tom sa tu často hovorilo. A preto chcem položiť otázku, ktorá sa týka automatickej výmeny údajov o daniach a daňových rozhodnutiach. Myslím si, že takáto výmena by mala existovať medzi členskými štátmi Európskej únie a malo by sa v tomto smere postupovať rýchlo. Je to v záujme únie a jednotlivých krajín. Ak o tom budeme len hovoriť, ale nič neurobíme, tak sa nikam nedostaneme. Ďakujem. Ďakujem vám. Posledným rečníkom z národných parlamentov je pán Boniči z Malty. Pán Boniči. Thank you very much. Ďakujem, pán predsedajúci. No, ďakujem všetkým za prítomnosť. Ja som bol ministrom vlády a členom a poslancom parlamentu na Malte a bol som takisto predsedom dvoch výborov. Som členom dvoch výborov. Jeden sa týka e, spravodlivosti, druhý kultúry. Ale chcel by som hovoriť o troch rôznych bodoch a budem veľmi stručný. Ten prvý bod sa týka toho, čo urobili európske inštitúcie v nadväznosti na odhalenia Panama Papers. Chcel by som sa spýtať, e, čo na to povedia experti. To znamená, máme tu tú smernicu proti praniu špinavých peňazí. Dúfam, že Malta dosiahne politickú zhodu ešte pred letom. Potom je tu smernica o boji proti praniu špinavých peňazí e, trestnoprávnom konaní. Na tom sa dohodli minulý týždeň na Malte ministri spravodlivosti na neformálnom samite rady. A potom je tu nariadenie o vzájomnom uznávaní príkazov na zhábanie a zmrazenie fondov. Aj to sa prerokovalo na Malte minulý týždeň medzi ministrami. Druhý bod sa týka toho, čo povedali kolegovia z opozície kolegovia z opozície sa rozhodli postupovať takým partizanským spôsobom a kolega, ktorý sa tu vyjadril, bohužiaľ nie je tým, ktorý by mal právo na to, aby e, takýmto spôsobom kritizoval. A ten tretí bod, ten sa týka toho, čo tu zaznelo o Malte a našom sektore finančných služieb. O tom tu tiež hovorili niektorí poslanci. Chcem vás ubezpečiť, že Malta má efektívny, zdravý, silný a regulérny systém finančných služieb. Ne, nebudem akceptovať e, žiadne tvrdenia o tom, že sme niečo ako e, daňový raj, offshore. My sme roky pracovali na tom, aby sme boli v súlade s pravidlami, aby náš finančný sektor bol silný a zdravý. Ďakujem vám. Ďakujem, nebudeme to viesť volebný boj, to si vysvetlíte a vysvetlíme si to, keď e, budeme na Malte. No a teraz tu mám aj ďalších rečníkov z Európskeho parlamentu. Máme už len 20 minút a ešte potrebujeme dať aj čas expertom. Prosím, teda obmedzte trošku časovo príspevky Darius Rozati, Fabio De Masi, mhm. potom spravodajca, potom ďalší kolegovia. Teraz teda koordinátor EPP. E- e Ďakujem, pán predseda. E, chcem hosťom poďakovať za veľmi zaujímavý pohľad na otázky daňových únikov a prania špinavých peňazí. Mám dve otázky. Jednak na pána pýta, ale samozrejme uvítam odpovede aj ďalších eh, hostí. Všetci rečníci poukazovali na rolu sprostredkovateľov pri daňových únikoch a podvodoch. Medzi nich patria právne firmy, daňoví poradci a banky. Ale okrem toho, treba povedať, že banky e, sa riadia kódexom správania sa v prvom rade. Do akej miery je podľa vás e, takáto sebaregulácia dostatočná na to, aby odrádzala banky, aby sa zapájali do takýchto nekalých tokov finančných fondov a otvárania offshore spoločností a podobne. Do akej miery by sme možno mali uvažovať o externej regulácii týchto profesí, o ktorých hovorím, alebo pri najmenšom určitých aktivít týchto profesí zo strany štátu. Druhá otázka súvisí s tým, akú majú skúsenosť e, Spojené štáty. E, v súvislosti s Panama Papers sme hovorili o tom, že sa Spojeným štátom podarilo e, obmedziť rozsah daňových únikov a podvodov prostredníctvom legislatívy FATKA. A to súvisí so zákonom o dodržiavaní pravidel, ktorý e, nadobudol platnosť. Do akej miery si myslíte, že by niečo podobného bolo dobré aj v Európe pri boji proti takýmto nekalým praktikám? E, Ďakujem teraz Fabio de Mázi, podpredseda výboru pre Panama Papers. Ďakujem, k Malte nemám pripomienku, väčšinou keď povie zástupca vlády, že môj štát nie je daňovým rajom, tak väčšinou práve tento štát je daňovým rajom. Ale to len tak na okraj. Súhlasím s mnohými kolegami. Som rád, že niektorí si tu naozaj aj ventilovali hnev, pretože naozaj máme tu banky, ktoré sú zapojené do kriminálnych združení a offshore to je modus operandi našeho finančného hospodárstva. Máme tu zástupcov z Rakúska, môžem naozaj súhlasiť so všetkým alebo s mnohým, čo ste povedali. Rakúska vláda a takisto spolková nemecká vláda e, sa ale bránia e, proti verejnému predkladaniu správ zo strany spoločnosti, lebo hovoria, že to porušuje podnikové tajomstvo. A teraz otázka pre pána Píta tu v Európskom parlamente sa hovorí o možnej výnimke pre tzv. dedičské trasty, e, lebo sa hovorí, že tie neslúžia na takéto e, toky peňazí. Čo si vy myslíte? Mali by sme zverejňovať majiteľov týchto dedičských tra trastov? A potom ďalšia otázka Financial Action Task Force. Európsky parlament prednedávnom zamietol čierny zoznam daňových rajov, pretože tam neboli Panama, Bahamy a tak ďalej tí, tí najväčší podozriví. No a komisia toto popísala, odpísala vlastne tento zoznam od Financial Task Force a tá funguje asi tak, že oni si pozrú pár zákonov v danom štáte a potom idú na kávičku. Čiže neskúmajú to dôkladne. A častokrát tieto štáty na papieri aj plnia zákony, ale v praxi sabotujú eh, takúto činnosť proti eh, daňovým podvodom. Mali by sme my v Európe robiť svoje vlastné analýzy, svoju vlastnú analytickú činnosť a zavádzať aj vlastné sankcie e, pre napríklad nejaký fond, ktorý operuje z nejakého štátu? Teraz pán Funkufert, e, náš spravodajca. So ďakujem, pán predseda, ďakujem za tieto zaujímavé názory aj rečníkom. Ide tu v prvom rade o to, aby sa vrátili právomoci členským štátom v oblasti zdaňovania, boja proti praniu špinavých peňazí a podobne. Globalizácia a jednotný trh umožňuje určité nekalé praktiky a proti tomu treba bojovať. Máme aj v Európe problém napríklad s Deutsche Bank za to, že v súvislosti s tým, že neplnila pravidlá na boj proti praniu špinavých peňazí, tak ako sa to stanovuje e, v smernici roku 2015. Takže my si musíme aj doma posilniť vlastnú legislatívu. Pán Mišel takisto hovoril o akejsi európskej jednotke na finančné vyšetrovanie, vyšetrovanie finančných transakcií. My vidíme, že spolupráca medzi členskými štátmi v oblasti presadzovania práva nie je dostatočné, takže, dostatočná, takže to treba zlepšiť. Keď hovoríme o daňových únikoch, máme v Európe skupinu pre e, kódex správania sa e, finančných inštitúcií, ale e, tento organizmus nie je schopný bojovať proti e, praktikám, ktoré umožňujú cezhraničné daňové úniky. Myslím si, že táto skupina pre kódex správania sa by sa mala viac otvoriť, mala by byť viac transparentná, mala viac komunikovať. No a napokon Transparentnosť a efektívna spolupráca, to je v každom prípade niečo, na čom by sme sa mali ďalej zjednotiť. Ďakujem. Prosím, zostručnite vaše príspevky. Belgický kolega Juk Baje, člen Európskeho parlamentu. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem eh, rečníkom aj zástupcom Európskeho parlamentu. Závery vyšetrovacieho výboru budú určite veľmi užitočné. Ja mám tri otázky e, pre e, poslancov. Viete, koľko vo vašej krajine bolo zahajených vyšetrovaní daňovými správami po výsledkoch vyšetrovacieho výboru. Nebudeme hovoriť e, o tých sprostredkovateľoch, ale o tej veľkej štvorke to sú veľmi dôležité subjekty. Oni radia aj vláde, komisii, bankám, e, offshore spoločnostiam, majiteľom peňazí a tak ďalej. A vo vašom vyšetrovacom výbore ste sa možno e, zamýšľali nad tým, ako ukončiť tento konflikt záujmov. No a potom ešte tie európske operácie, čo vo vašich troch štátoch navrhujete, čo sa, čo sa týka tej spolupráce, ako najrychlejšie opatrenia. Ďakujem. Miguel Vegas z Portugalska, člen Európskeho parlamentu. Ako ďalší, nech sa, pí, nech sa páči. E, Ďakujem. E, mám otázku na pána Ahmeda Chcem sa e, spýtať e, na tú možnosť e, odpočtu určitého častu daňového základu, čo je napríklad zavedená prax v Belgicku a niekedy to znevýhodňuje ostatné daňové subjekty. Na to sa chcem spýtať pána Mišela. Čo si myslíte o možnosti zrušiť E, takúto praktiku v Belgicku, alebo naopak o tom, že by sa taká e, prax zaviedla v ďalších krajinách. A potom ďalšia otázka. Tá sa týka transpozície smerníc do národnej legislatívy. E, v tom sú pomerne veľké rozdiely. Vo Švajčiarsku napríklad sa musia nahlasovať len e, pohyby na účtoch, ktoré presahujú 100 tisíc frankov. Takže ohľadom týchto noriem v národných legislatívach sa chcem spýtať. A potom ešte skutoční vlastníci. Hovorí sa o tom, v akej chvíli e, treba nahlasovať skutočných vlastníkov, či je to ten prach 25% alebo viac alebo menej podľa toho teda do akej miery kontrolujú jednotlivé firmy. Takže chcem sa spýtať, do akej miery by sa tento nástroj mohol použiť na zlepšenie kontroly. Mám tu ešte troch rečníkov no a nemáme veľa času. Pani Eli Schlein, nech sa páči. Thanks, Chair. Dear colleagues, it's a pleasure. Ďakujem, kolegyne, kolegovia. Som rada, že môžeme viesť túto výmenu názorov, ale jedna diskusia nestačí. Musíme ďalej spolupracovať, pretože boj proti daňovým únikom patrí k tým, ktoré, umožňujú, ktoré ukazujú a dokazujú, že potrebujeme Európsku úniu. Ak sa dajú takéto veľké sumy presúvať jednoducho medzi štátmi sveta, tak musíte preniesť riešenie na vyšší úroveň. Pán Krajner má pravdu. Ako môže byť EÚ udržateľná? keď členské štáty si medzi sebou konkurujú a zavadzajú čo najnižšie daňové sadzby. Tam stráca každý v tejto hre. Nadnárodná spoločnosť e, platí e, daň vo výške 0,005%. To je predsa absurdné. A naše vlády si potriasajú e, rukami e, nedaleko tohto Európskeho parlamentu, a na druhej strane si konkurujú a kradnú si navzájom zdroje, ktoré by potrebovali občania. A ešte zdôrazňujem, že európsky rozmer tu nestačí, musí sa to riešiť na globálnej úrovni, preto tento parlament žiadal, aby výbor OSN pre zdaňovanie sa stal skutočnou medzivládnou inštitúciou alebo subjektom pre boj proti daňovým únikom. A teraz pani Anna Gomeš, podpredsednička, na 3 minúty. Ďakujem. E, na čo hovoriť o CDD alebo o koncepte Know Your Customer na nižších úrovniach finančných inštitúciách, keď na vrchole e, týchto finančných inštitúcií sú ľudia, ktorí môžu kontrolovať banky v Európe. Nedávno som dostala list od pána Enrias EBA. Kontrola, ktorú robila pani Mrs. Dos Santos, dcera angolského pred, pred, prezidenta. E, o tom bol ten list. Žiaľ, takéto veci sa nezdejú iba v Angole. Ale máme tu aj napríklad zlaté víza, investorské programy, predaj, štátnej príslušnosti a tak ďalej. Veď toto ide všetko proti európskemu zákonu FATKA. Toto je naozaj nekalá konkurencia medzi štátmi. Štáty pozývajú doslova uh, e, práčovne špinavých peňazí do Európy. Ďakujem a teraz David Coburn je koordinátor EKR. Prosím stručne, lebo chceme si vypočuť ešte aj expertov. My nechceme samozrejme podporovať daňové úniky, ale korupciu, ale daňová efektívnosť, na tom nie je nič zlé. Uh, niektorí si myslia, že vlády sú všetky efektívne, dobré a finančne spravodlivé, ale to je hlúposť. A ľudia majú právo chrániť svoje aktíva pred neefektívnymi a skorumpovanými a socialistickými vládami. Nie každý je veľkým dedičom. Niektorí ľudia musia pracovať tvrdo na svojom bohatstve, chcú ho odovzdať svojim deťom, ale sú to ich peniaze, oni si ich zarobia. Daňová súťaž medzi štátmi práve zvyšuje úspornosť, efektívnosť, eh, dobré nakladanie s verejnými financiami. Zdá sa, že v EU je taká čudná myšlienka v obehu, že vlády majú vždy pravdu, ale to tak nie je. Ľudia majú právo si chrániť svoje financie. A nezabúdajme teda na to, samozrejme, e, musíme bojovať proti korupcii, ale nesmie to byť hon na čarodejnice, nemôže sa to používať proti ľuďom, ktorí sa iba chránia. V minulom storočí ľuďom v 40. rokoch 20. storočia ehm, boli e, zhabané peniaze a to bolo veľmi, veľmi nespravodlivé. Áno, pán Coburn je samozrejme koordinátor za skupinu EFDD a nie EKR, a e, opravujem, a je to veľký podporovateľ Brexitu a už teraz sa e, pripravuje na daňovú súťaž medzi európskymi štátmi. Ďakujem. No a teraz profesor Pít a ostatní experti dostanú ešte slovo. E, ďakujem, budem stručný. Jedna všeobecná pripomienka na začiatok. Máme tu dve veci, na dve témy, ktoré nie sú úplne zhodné. Jedna téma je daňová poctivosť, čestnosť a ako predchádzať e, praniu špinavých peňazí. To je otázka transparentnosti. A potom je tu druhá téma, daňová harmonizácia. No a teraz je to na vás, e, v akom poradí budete riešiť tieto politické otázky, ktoré sú citlivé a nesmiete, nesmiete ísť na to prirýchlo, lebo e, by sa to mohlo celé zadrhnúť. No a pokiaľ ide teda o tú daňovú čestnosť a boj proti praniu alebo prevencia prania špinavých peňazí. Tu potrebujeme automatickú výmenu informácií, OECD, tu hrá veľkú úlohu. A tu sme dosiahli veľké úspechy. Vlak sa už rozbehol. Tí z vás, ktorí sa domnievajú, že tieto uh, orgány možno nie sú úplne um, efektívne. Máte samozrejme pravdu. FATF možno nie je najefektívnejší subjekt, ale my sme iba neočkrtávali iba e, pri skúmaní jednotlivých štátov e, v dotazníku, či existujú zákony. Nie, my sme sa pozerali na konkrétne prípady. A pokiaľ ide o samoreguláciu, ja mám samozrejme osobné pochybnosti o tom, či to funguje. V Švajčiarsku máme sam, samoreguláciu pre banky, právnikov, ale sú prípady, kde to nefungovalo, pretože tie informácie sa dostali k vinníkom, takže tu je veľký otáznik, ktorý vysí nad e, samoreguláciou. No a ďalšia otázka, transparentnosť. Skutoční vlastníci, to je téma, ktorá má ešte veľa technických podtém. Otázka sprostredkovateľov sem takisto spadá. <clears throat> Čo s tými advokátmi. Áno, to by ste mohli riešiť v smernici napríklad. A Portugalsko sa pýtalo na tú záležitosť PEP. E Áno, ja som videl, čo predložila DOS Santos. 400 miliónov zo Salong- Salongola e, z, z Angoly bolo prerozdelených medzi priateľov. To nie je v poriadku, ale existujú pravidlá, tie musíte uplatňovať. Portugalsko má predsa zákony, nepotrebuje na to nové e, zákony, sú aj medzinárodné úpravy. No a potom je tu otázka slobody pohybu e, na národnej úrovni a medzinárodnej. E, národným štátom zvyčajne dávame určitú maržu na manevrovanie. Niekedy je to rozumné, ale potom časom sa stáva, že sa ten manevrovací priestor zredukuje a ja verím v monitorovacie mechanizmy. Myslím si, že po troch, štyroch kolách v nejakej skupine sa začnete postupne na niečo sústrediť. Ďalšia podtéma. Čo si myslíte o tých 25% o tom Prahu? pre spoločnosti pri identifikovaní skutočného vlastníka. Ja si myslím, že tento prach, táto hodnota je príliš vysoká, pretože je to jednoduché e, sa dostať e, mimo radaru, keď e, sa uplatňuje hranica 25 No a ešte jedna veľmi špecifická otázka. Dedičské pravidlá Problém je, že dedičské zákony sú odlišné v Európe. Niektoré štáty majú určité minimum, ktoré musíte odovzdať e, vašim potomkom. A keď niekto využíva takéto offshore subjekty na obidenie týchto pravidel, tak je to nespravodlivé a krivdíte vašim potomkom. Iné štáty ale nemajú tento povinný dedičský podiel a preto je ľahšie si zriadiť ten trust e, a e, stanoviť ho za dediča. Ďakujem. E, profesor Pitt zodpovedal aj katalóg otázok v písomnej forme. Pán Krot, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. otázka, že koľko tých dokumentov z Panama Leaks sa spracuje vlastne v Holandsku, je to zhruba 700 tých Panama prípadov, je zhruba 700, pokiaľ ide o podvody a v prípade 150 dokumentov skutočne budeme musieť tú situáciu prešetriť ešte viac. Ale máme istý problém v našej krajine, pretože pokiaľ ide o ochrana daňových poradcov, tak aby títo vôbec tie informácie sprostredkovali. Tá ochrana je veľmi silná a preto sa musí v tejto oblasti robiť niečo aj na úrovni zákonov, aby jednoducho sa nemuseli títo poradcovia tak strašne držať toho svojho tajomstva. Zhruba 25 tých majiteľov tých účtov v tejto oblasti sme urobili v Holandsku iniciatívu A pokiaľ ide o tých 25%, ten prach pri, vlastných, e, pri skutočných vlastníkoch, to vlastne musí byť k dispozícii takisto aj tým vyšetrovacím úradom a dúfame, že vlastne tento návrh zákona bude k dispozícii v Holandsku. Ďakujem veľmi pekne. Budem reagovať na tie otázky, ktoré sa spýtal kolega Baje a takisto aj kolega z Portugalska. Takže presne 1239 dokumentov máme k dispozícii, ktoré momentálne prešetrujeme v, prípa- v týchto prípadoch. V prípade Panama Papers. To sú dokumenty, ktoré sa momentálne ešte preskúmávajú, ešte stále nemáme výsledky. A druhá otázka, pokiaľ ide o tých finančných sprostredkovateľov, pokiaľ ide o konzultačné spoločnosti, áno, oni Fiscal. Il y a là quelque chose évidemment qui pose problème tá veľká štvorka. Eh, otázka je to, či skutočne, či v rámci týchto auditových eh, postupov, či skutočne eh, odporúčali svojim klientom, aby takýmto spôsobom postupovali. Takže musíme jednoducho sa spýtať túto otázku a možno na európskej úrovni budeme mať k dispozícii určitý regulačný rámec, ktorý bude viac operačného charakteru a na úrovni Európe myslím si, že treba urobiť nejaký homogénny zoznam, pokiaľ ide o krajiny, ktoré označujeme ako daňové raje. Takisto je dôležitý vymeriavací základ daňový spoločný. Pokiaľ ide o portugalského kolegu, mali ste pravdu. Belgicko momentálne sa snaží robiť určitú reformu, pokiaľ ide o zákony o firmách, na to, aby sa tá situácia v tejto oblasti zlepšila, ale bohužiaľ nie je tu ešte zatiaľ veľká podpora. Ďakujem veľmi pekne, pán Lauri a pán Krajner, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Takže ja som už chcel povedať iba toľko, že tá posledná otázka ma prekvapila, pokiaľ ide o celkový tón, aj pokiaľ ide o obsah, ale keď napríklad porovnávame Apple s obeťami holokaustu na jednej strane, na druhej strane zasa porovnávame všetky vlády Európskej únie s, bez Írska s nacistickým režimom, tak jednoducho tá otázka už sama za seba má vypovednú hodnotu, ale je prekvapujúce počuť takéto niečo vo verejnom fóre, ako je toto. A pokiaľ ide o otázky, pokiaľ ide o podávanie správ za jednotlivé krajiny, to by malo byť verejné. Nemyslím si, že tu ide o 9 čísiel, ktoré obsahuje táto, tento, táto správa, takže väčšina týchto číselných údajov musí byť zverejnených v Nemecku aj v Rakúsku v rámci účtovných kníh podnikov tak či tak, takže bolo by transparentnejšie postupovať takýmto spôsobom. Nemyslím si, že tu ide o otázku nejakého tajomstva, pokiaľ ide o korporácie tieto informácie nezverejňovať. A pokiaľ ide o to najdôležitejšie, to už tu bolo povedané, to je transparentnosť, spolupráca a férové zdaňovanie. A ešte posledná pripomienka, počúvame tu informácie ako napríklad daňové raje alebo synonyma týchto, tohto výrazu. Podľa mňa to nie je pozitívne. Treba povedať, že ide o negatívny fenomén a musíme ich jednoducho odstaviť. V žiadnom prípade to nie je nejaký daňový raj, teda nemôžeme používať výraz raj, pretože ide o negatívny fenomén, prichádzame tam o peniaze. Ďakujem veľmi pekne, pán Krajner. Celé zasadnutie otázky a odpovede budú vlastne podchytené v zápisnici a potom budeme môcť preskúmať tú informáciu. Takže ja som si ja som nepočul pána Povera konkrétne, pretože hovoril a, vo svojom jazyku veľmi nahlas. Otázka ako to porozumeli tlmočníci. Ďakujem veľmi pekne všetkým tým, ktorí tu boli prítomní. Myslím, že to bolo veľmi dobré zasadnutie a na základe časových obmedzení môžeme mať príležitosť pre nejaké záverečné slova. Chcem sa poďakovať, chcem sa poďakovať predsedníctvu výboru EKON a týmto dostáva e, znovu EKON e, taktovku do ruky. Nech sa páči. Thank you very much uh, uh, for this very... Ďakujem veľmi pekne za túto zaujímavú prvú časť. Teraz môžeme prejsť k po jednej minúte k ďalšej časti, takže dáme si krátku pauzičku, dve minúty a potom budeme pokračovať hneď s ďalším kolom, pokiaľ ide o kapitálové trhy. Takže veľmi krátka prestávka, neopúšťajte miestnosť.